Uh, e, týmto vyhlasujem e, zasadnutie e, výboru pre rozpočet za otvorené. V prvom rade máme na programe schválenie programu. Ak je to bez výhrad, tak považujem program za schválený. Ďalej k oznámeniam predsedu. V prvom rade by som vám chcel povedať, že čakáme na pána Biotyho, teda spravodajcu, preto čakali sme na neho, preto vlastne sa začiatok troška posunul a je tu. Dobre, oznámenia týkajúca sa, týkajúce, e, oznámenie týkajúce sa rozhodnutia koordinátorov z 29. augusta. Tieto rozhodnutia koordinátorov sú vo vašich e, spisoch, nájdete ich tam, ak nie sú žiadne výhrady, tak ich týmto považujem za schválené. A ďalej a e, pristúpime k hlavnému bodu nášho programu. Ide o Všeobecný rozpočet Európskej únie. Pán Rubik požiadal o to, aby mohol vystúpiť prvý, lebo bude musieť odísť o nejakých 10 až 15 minút. Takže týmto dávam slovo pánovi Rubikovi. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, včera bola rozprava s radou v pléne. Myslím, že pre nás je dôležité mať stratégiu tak aby komisia mohla fungovať, ale aj ostatné oddiely samozrejme. Ja som pre ne príslušný, tak eh, možno jeden všeobecný cieľ najskôr obnovenie škrtov rady, pretože tak bude vytvorený rokovací základ eh, s radou a tie linky ktoré sa neobnovia na úrovni výborov alebo poslancov, poslankyň. E, potom obnovím ja ako spravodajca. Jeden škrt som podporil pri tom ochrancovi osobných údajov. Tam išlo o plus 16 to bolo viac ako priemerné navýšenie a 100 tisíc to je vlastne iba symbolický škrt, ktorý má naznačiť, že keď sa prehnanie navyšuje nejaký rozpočtový riadok, tak potom e, sa to musí odzrkadliť aj pri rokovaniach s radou. Je tu stále džentlmenská dohoda a preto žiadne zmeny zatiaľ. Pri súdnom dvore je to trochu inak. Tam je problém nasledovný. Článok 50 a asi aj kvôli Brexitu bude mať e, súdny dvor dosť veľa práce. Všetko, čo bude súvisieť s Lisabonskou zmluvou. Preto je príslušný súdny dvor a preto podporujeme podmenujúce návrhy výboru Jury a vrátanie navýšenia nad rámec toho, čo navrhla komisia riadok 1200 e, ide o platy 2100 to je software, tento riadok, dokopy 3 milióny nad eh, návrh rozpočtu a zhruba 16 nových eh, postov v prípade súdneho dvora. Dvor auditorov tu ide o to o, eh, potvrdiť pôvodné škrty rady ECOSOC, hospodársky a sociálny výbor tiež obnoviť škrty rady a taktiež podpora niektorých navýšení nad návrh rozpočtu komisie. E, to navrhli niektoré frakcie. Výbor regionov tu tiež obnoviť škrty, ktoré navrhla rada. A tu podporujeme návrh socialistov a demokratov aj niektorých iných politických skupín. Pri ombudsmanovi tu nie sú žiadne zmeny, pretože tu rada nenavrhla nejaké škrty. Potom ten ochranca osobných údajov, o tom som už povedal. Súhlasíme so škrtom a nepodporíme pozmenujúce, doplňujúce návrhy, čo sa týka obnovenia e, návrhu rozpočtu ESVČ. Podporujeme všetky pozmenujúce, doplňujúce návrhu výboru AFET, e, a to v plnej miere. Ide o potvrdenie škrtov, ktoré navrhla rada a tých 5 nových postov a 2 milióny naviac nad návrhom rozpočtu. Myslím, že to je dobrý, e, dobrá rokovacia pozícia z oči voči rade. Európsky parlament. Vieme, že sú tu technologicky neutrálne prispôsobenia Napríklad e, tie e, fontány s pitnou vodou, e, ktoré nahradia fľaše plastové s vodou. Potom technické prispôsobenia pri zamestnancoch. Tu môžem pozitívne povedať, že sme dosiahli tých 5 percentné zníženie počtu zamestnancov v oblasti asistentov a iných zamestnancov. Teda to potvrdil dvor auditorov, rada to ešte tak nevidí, takže uvidíme, či sa nám podarí ich e, o tom presvedčiť, či to budú naďalej spochybňovať, teda rada a aktualizácia, vymenovaní rôznych rozpočtových eh, alebo upresnení rôznych rozpočtových riadkov, potom želania politických frakcií technickej povahy. Tu je pozmeňujúci, doplňujúci návrh ALDE 3,5 milióna nad návrh rozpočtu komisie. Tým sa eh, obnovuje pôvodný predbežný návrh Takže tu by sa kvôli Brexitu nemalo škrtať. Ja teda tento návrh ALDE podporujem. Potom zmena postov ASD na AD v rámci mod modernizácie, konkrétne 64 AST bude AD. To tiež nemá rozpočtové dopady podpora. Potom 32 postov. Tu by sa mala postupovať podľa článku 5, čiže už by to neboli, neboli dočasné pracovné miesta, ale boli vyzmenené na trvale. A teda mali by sa vrátiť politickým skupinám začiatkom roku 2019. Tento návrh sa mi tiež páči, môžem ho podporiť. Takže takto to e, vyzerá e, rozprava e, na pôde Európskeho parlamentu. Pri pracovných miestach ide o to, koľko ich vznikne, koľko ich zanikne, čiže na jednej strane politické skupiny a potom administratíva. Mm, obi dve strany majú samozrejme trošku iné záujmy, ale snažíme sa dohodnúť Ide nám o to, aby e, sme mali väčší manovací priestor pri našich stážistoch a asistentoch. Ale nejde nám nutne o to zvyšovať počet zamestnancov sekretariátu, ale e, spoločne by sme sa asi mali snažiť úsporiť, e, racionálne pristupovať k pracovným miestam a pristupovať k tomu možno, že skôr reštriktívne. Ide o to, aby všetci mohli dobre pracovať a, byť aj e, riadne odmenení. Ďakujem za pozornosť. Vielen Dank, Herr Rubik. Ďakujem vám, pán, Ďakujem vám, pán Rubik. Ja by som teraz chcel dať priestor tieňovým spravodajcom e, za ostatné e, oddiely. Poprosil by som vás, aby ste sa sústredili vzhľadom k času k, na, na ostatné oddiely, teda tie, ktoré sme ešte neprebrali. Pani Gardia Zabal, ďakujem veľmi pekne. Myslíte iné sekcie vrátane parlamentu? Či... Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja budem, pán predseda, ja budem hovoriť veľmi stručne, pretože pán Rubik už vysvetlil stanovisko, ktoré e, zastáva ako spravodajca. Je to veľmi blízke stanovisko e, socialistickej skupine, takže sa sústredím len na tri záležitosti, ktoré e, chcem vyjadriť. Jeden, Jedna vec sa týka ESVČ, je to, je to pozmeňovací návrh, ktorý by sme chceli presadiť. Sú to veci, ktoré spravodajca nepovažoval za potrebné. Ďalej ombudsman e, tento, chcem, tohto chceme podporiť, mal by dostať ďalších dvoch zamestnancov, pretože v uplynulých rokoch sa výrazne navýšil objem práce, ktorú musí vykonávať a e, nesúhlasíme tiež s podporou e, škrtov v ochrane osobných údajov. Toto je oblasť, ktorá bude potrebovať tieto prostriedky. V prípade parlamentu tam e, sme predložili dva pozmeňovacie návrhy, ktoré súvisia s, so sexuálnym obťažovaním. A tu vzhľadom k tomu, že v parlamente sa rozbehli kroky na to, aby sa táto oblasť e, finančne podporila, aby vznikli nástroje na boj proti sexuálnemu obťažovaniu. Mm, je to dobré, ale nestačí to, čo sa robí teraz, takže by sme chceli predložiť dva pozmeňovacie návrhy, ktoré považujeme za nevyhnutné. A e, samozrejme pri hlasovaní dúfame, že ostatné skupiny tieto naše pozmeňovacie návrhy podporia. Ďakujem veľmi pekne. Za EKR pán e, Kerner. Kolmer. Ďakujem, pán predseda. A ja stručne chcem sa poďakovať e, spolu tieňovým spravodajcom za e, naozaj dobre odvedenú prácu. My možno, že ako všetci viete, máme iný názor ako to, čo tu odnes uh, zaznelo, ale viac k tomu teraz nepoviem. E, Ďakujem veľmi pekne za Alde e, pán Ali, ale neviem, že či by pán Torvalds nechcel ho zastúpiť. Dobre. Pán Alice sa domnieva, že to je, nemám čo tomu povedať. Za GUE, pán Omaržie. Ďakujem aj ja stručne. My súhlasíme s návrhmi tieňových spravodajcov, blahoželáme im k práci, preto žiadne pozmeňujúce, doplňujúce návrhy pri iných oddieloch. Merci bien. A... Ďakujem vám. Za zelených pán Tarant. Ja v princípe súhlasím so spravodajcom e, a prístupom, ktorý pán Rubich nastavil a osobitne e, v oblasti vonkajšej služby a záležitosti týkajúcich sa súdneho dvora a dvora auditorov. Toto sú oblasti, ktoré podporujem, ale, záro, ale zároveň sa troška musím vzdialiť stanovisku skupiny ako obvykle a podčiarknúť svoj neustály odpor proti financovaniu politických skupín v ešte vyššej miere. Ďakujem vám. FDD, pán Vali. Áno, pekne, ďakujem pekne. Naša pozícia v tomto smere je taká, že nebudeme podporovať tú dohodu, ktorá bola dosiahnutá medzi ostatnými skupinami. My sme predstavili viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré neboli akceptované, takže v tomto smere sa to týka skôr administratívnych úprav a považujeme za neakceptovateľné, aby boli niektoré aspekty nezohľadené najmä v prípade oddielu Európskeho parlamentu, tak aby to Európskeho parlamentu, takže najmä čo sa týka administratívnych výdavkov, takisto kompenzácie za ciest a ďalšie kompenzácie, ktoré podľa nášho názoru nie sú adekvátne, takže náš hlas bude nastavený tak, aby sme škrtali, redukovali tam, kde to je možné, samozrejme, a tam, kde je to potrebné, aj všetky ostatné inštitúcie, ktoré žiadajú navýšenie, tak podľa nášho názoru by mali robiť eh, adekvátny spending review vnútorný a takýmto spôsobom reevalidovať eh, svoje výdavky, lebo ľudia, ktorí v Európe musia klásť také veľké obete, nemôžu sa pozerať na to, ako európske inštitúcie žiadajú navýšenie výdavkov, takže v tomto smere musíme byť v súlade s našimi voličmi. Sú to verejné výdavky, takže im to naozaj dlžíme, aby eh, sme išli sami príkladom a nenavyšovali tam, kde eh, naozaj nema, netreba navyšovať. Ďakujem vám, pán Vali. Nevidím, nevidím tu pána Sányho, takže za ENF F tu nikto nie je. Za ENF je 9.20 eh, do 9.30, pán Rubik musí odísť, takže... Vraciam sa teraz k začiatku k všeobecnému spravodajcovi za rozpočet na rok 2019, pán Vioty. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda, dovolte mi aspoň veľmi rýchlo, lebo nechcem to opomenúť, ale poďakovať kolegovi Rubikovi, aj kolegovi Gajerovi, ktoré mi veľmi pomáhajú v rámci jednotlivých sekcií a takisto aj v rámci um, ďalších práci na návrhu rozpočtu pre rok 2019. Som presvedčený, že tá fáza, v ktorej sa momentálne nachádzame, na tie diskusie, ktoré momentálne máme, aj s tenevými spravodajcami, je fáza, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá, pretože sa snažíme jasne vytýčiť vlastne zhodné, zhodný výklad rozpočtu alebo návrhu rozpočtu ktorý by zároveň aj zodpovedal tým princípom a tým prioritám, ktoré sme si ako parlament vytýčili už v výlovom hlasovaní. nachádzame sa teda v situácii, že sme konfrontovaní s pozíciou rady, ktorá, ktorú všetci veľmi dobre poznáte. To bolo včera aj predstavené e, rakúskym ministrom financí, ktorý má na starosti tento rozpočet Takže je to návrh, ktorý som ja tak trochu provokatívne povedal a to pomenoval aj v pléne, som to povedal aj ministrovi, že je to rozpočet v navýšení, pretože navyšovali sme všetky línie, navyšovali sme všetky sekcie, oddiely, hovoril ale o porovnaní s rozpočtom 2018. A ja som povedal veľmi jednoznačne, že mám isté očakávania od rozpočtu, teda od návrhu rozpočtu, a treba si uvedomiť, že ehm, sa pozeráme na ten istý rozpočet úplne inak. Každá strana ho vníma úplne inak. Oni sa to vnímajú, oni, oni sa to pozerajú cez optiku ehm, v porovnaní s návrhom rozpočtu komisie, ale treba si uvedomiť, že e, sú jasné nevyhnutnosti a potreby, ktoré komisia indikuje, to je, to je jasne indikované to, čo komisia e, vyžaduje a, a pozerajú sa na to cez e, porovnanie s čerpaniami z predchádzajúcich rokov Takže včera sme mali rakúskeho ministra, ktorý e, hovoril alebo rečnil asi smerom k občanom, ktorí to sledovali online, takže tam bol minister, ktorý povedal, že my sme všetko navýšli a zrazu vidíte, že e, spravodajca parlamentu hovorí, že nie, vy si všetko zoškrtali, takže to muselo byť veľmi pozoruhodné pre občanov to takto pozerať. V každom prípade e, sme sa snažili pracovať v duchu niektorých základných princípov. V prvom, v prvom rade sme sa snažili e, opätovne prehodnotiť všetky tie sumy, ktoré boli zoškrtané radou diskriminačným spôsobom v návrhu rozpočtu, ktorý predložila komisia. Potom neskôr sme pracovali ešte na základe jednoho ďalšieho princípu, a to je princíp, ktorý si vytýčil parlament, a to je e, princíp e, síce, že musíme dodržiavať zmluvy, pretože rada a parlament napríklad e, vlastne ho keby nepriamo chceli porušiť dohodu s Tureckom, kde sa vlastne, e, kde sa vlastne jedna tretina, ktorú sa, ktorá sa platí z komunitárneho rozpočtu, jedna tretina, ktorá sa platí e, z rady, ako keby sa to nedržiavalo. A rada zrazu sa tvári, že táto dohoda, ktorú sme uzavreli, neplatí. A ja tvrdím, že to je naša základná povinnosť rešpektovať zmluvy, ktoré sme podpísali. Takže to je jedna vec. Včera som mal ďalšiu diskusiu s komisárom, to nám naozaj veľmi pomáha. Ehm, a hovoril mi komisár, že je dôležité nájsť nejaký bod zblíženia medzi radou a parlamentom. Ja som zdôrazňoval to, že jediný bod zblíženia medzi parlamentom a radou <laughs> môže byť ten, že budeme obe strany rešpektovať tie zmluvy, ktoré sme uzavereli a dosiahli. Takže to hovorím aj v mene celého Európskeho parlamentu. Ďalej, čo sa týka e, rozpočtu, prišlo tam strašne veľa pozmeňujúcich návrhov, mali sme ehm, veľk, veľ, veľký, veľa diskusia, chcem poďakovať sekretariátu výboru, ktorý mi v tomto smere veľmi pomáha a uľahčuje mi to prácu. A snažili sme sa rešpektovať tam, kde to je možné, samozrejme ehm, v rámci možností, ktoré máme. Jednoducho, ako v Taliansku hovoríme, tá perina nemôže prikryť všetkých, ale e, snažíme sa v rámci tých možností to e, využiť, ako sa to len dá, alebo teda pokryť, ako sa len dá. Sú tu rôzne priority politických skupín, je tu mnoho veľmi užitočných návrhov, ktoré prichádzajú buď od skupín, alebo od jednotlivých poslancov. Ako som už hovoril, e, vo všetkých vystúpeniach komisie minulý jar sme sa snažili spájať politické skupiny, tak aby sme dosiahli účinnejšie zblíženie, pozitívnejší rozpočet. A e, viete, že tu je strašne veľa poslancov, strašne veľa výborov, strašne veľa záujmov, ktoré všetky sa nedajú upokojiť. To je asi logické, takže na tom pracujeme, analizujeme, pokračujeme ďalej v diskusii s tieňovými spravodajcami. Jeden taký príklad za všetky, Erasmus, tam bolo veľa rôznych tlakov, Ehm, bolo tam veľa požiadaviek, veľmi, veľmi validných požiadaviek, napríklad zo strany ALDE, ale myslím aj na žiadosti, ktoré prišli napríklad aj z mojej politickej skupiny, a takisto aj požiadavky, ktoré prišli z výboru pre kultúru. Ehm, a, a e, snažili sme sa v podstate dovnútra tohoto rozpočtu zabezpečiť e, navýšenie, navýšenie tejto obálky o 50 pretože, no, o 15%, pardon, pretože je dôležité, aby sme kompenzovali všetky tie v minulosti zoškrtané rozpočtové línie a navýšili ich tam, kde to teraz je možné. Potom sme ďalej trvali na niektorých ďalších prioritách Európskeho parlamentu a to, keď ne, zdôrazňujem, hovorím, že sa nachádzame práve v tej oblasti, kde parlament dôležito koná a vlastne príjma legislatívu v prospech mladých ľudí. Takže tu sme videli navýšenie. Pracovali sme predovšetkým tak, aby sme samozrejme zohľadnili čo najväčší počet e, požiadaviek. Kolega Murešan má tiež svoje linie. Snažili sme sa zabezpečiť to, že budeme môcť odpovedať na tie požiadavky, na tie otázky, ktoré prichádzajú od politických skupín Ehm, a tu sme vnímali niektoré problematiky, ktoré ešte e, povedzme neboli tak prítomné, ktoré e, neboli natoľko zohľadené pri tvorení návrhu rozpočtu. Tieňoví spravodajcovia a potom samozrejme ostatní kolegovia e, z rozpočtu budú v tomto napomocní, lebo je tam ešte veľa krokov toho procesu, ktorý nás čaká Ďalej sme sa snažili zodpovedať na e, požiadavky niektorých kolegov z Aldena, čo týka ESF. Nebudem, sa týkať, e, nebudem teraz hovoriť o rozpočte agentúr, o tom kolega Gajer e, bude vystupovať neskôr, tomu sa nevyjadrím, ale aj v tomto prípade sme mali niektoré linky, ktoré, si, ktoré, ktoré boli veľmi bombardované návrhmi a tam budeme naozaj dlhodobo konsolidovať tieto návrhy. Dovolte mi povedať ešte pár slov ohľadom štvrtej linky a tu e, teda to je, budem hovoriť o štvorke, pretože včera sme sa snažili stretnúť aj s rakúskym ministrom a zastupcami rakúskeho predsedníctva a chcem s vami zdieľať aj to, že minister je, a minister teda je vždy prítomný pri diskusiách, čo je veľmi pozitívne. Je to asi poprvýkrát, e, keď ja som v tomto výbore a keď mám na starosti rozpočet a vidím samotného ministra, ktorý je takýmto aktívnym spôsobom účastný diskusí, to je naozaj veľmi pozitívne, lebo, lebo minister je vždy osobne prítomný, nevyhýba sa ani technickým diskusiám, je veľmi dobre zorientovaný a je jednoducho tam s nami. To žiadne predsedníctvo nemalo takto aktívneho ministra, takže sa snažíme to využiť do maximálnej možnej miery a myslím si, že to bude veľmi nápomocné v ďalších fázach rokovaní. Včera som počiarkoval eh, a zdôrazňoval ministrovi, že ak reálne máme nejakú spoločnú víziu medzi parlamentom a členskými štátmi, v rámci ktorej v rámci ktorej si vlastne vidíme, že sa členské štáty snažia prihrať nejaké nejaké prostriedky sami sebe domov, um, ak to poviem takto jednoducho. Um, potom sú tu vlastne tie ďalšie dôležité princípy ako boj proti hladu, klimatickým zmenám, migračným tlakom a tak ďalej. A Ehm, treba si povedať, že povedzme ehm, niečo je priorita mojej vlády, niečo je priorita rakúskej vlády, každá vláda má svoje priority. Ale teraz treba investovať. Teraz je čas, keď treba investovať a už nemôžeme myslieť na to, že ehm, budeme robiť humanitárnu pomoc a interven- e, intervencie vlastne len z nejakého keby peňazí navyše. V tomto smere treba byť naozaj veľmi jednoznačný a veľmi priamy a otvorený. V, týchto, v intencii týchto línií som pracoval aj preto, aby sme dokázali čo najviac navyšiť tie rozpočtové linky, ktoré sú zamerané práve na rozvojovú pomoc partnerstva, na partnerstva medzi juhom a severom, východom a západom. A, takže sú to vlastne rozvojová pomoc a podpora zameraná na Blízky východ, na Balkán. A teda investovať, alebo nazvime to takto, investovať um, a to, to hovorím aj o svojom osobnom presvedčení v tomto smere, aby sme investovali do, do toho, čo spôsobuje, alebo tých regionov, kde dochádza k najväčším, najmasívnejším pohybom osôb, aby sme dokázali riešiť zdroje, korenie tohoto problému. A hovorím o investíciách, ktoré e, nemôžu byť samozrejme uspokojené len z jedného ročného rozpočtu, ale musia byť na to aj iné nástroje. Ale dôležité je, že to musí byť veľmi jednoznačný impuls smerom k investíciám týmto smerom. Takže Toľko teda k mojej prezentácii všeobecnej, k tej práci, ktorá momentálne prebieha a takisto aj k tomu návrhu rozpočtu, ktorý je už momentálne predmetom diskusí medzi mnou, činovými spravodajcami a, a už tomu venujeme v podstate dva týždne pomerne, pomerne intenzívne, takže veľmi netrpezlivo čakám na všetky vaše vystúpenia, návrhy a, a podnety preto, aby sme mohli tento proces čo najviac zlepšiť a dosiahnuť čo najlepší rozpočet. Ďakujem. Um. Ďakujem vám. Ďalej tieňový spravodajca za EPP, pani Holmajer. Ďakujem, pán predseda. Vážený prítomný, srdečná vďaka Viotovi za dobrú spoluprácu. To platí aj pre ostatných tieňových spravodajcov. Naozaj to bolo potešenie. Snažili sme sa z východiska, teda pokusu e, rady ponechať si manevrovací priestor aj tam, kde vlastne už ani to nie je možné. To bolo naše východisko, je hlavne humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, teda všade tam, kde je väčšia potreba po financiách aj v oblasti bezpečnosti, tam to tiež treba trošku navýšiť. Možno, že bude treba ešte diskutovať aj po včerajšej rozprave o vyrovnaním e, medzi DCI a iniciatívou e, inovatívnej Európy. Možno, že by sme sa mali opäť raz obrátiť na komisiu, napríklad ako to vyzerá s Frontexom, pretože včera sa to spomenulo v tom prejave o stave únie. Do roku 2020 by malo byť 10 tisíc e, zamestnancov. To určite bude mať dopad aj na rozpočet, takže asi v oktobri sa to bude musieť ozrkadliť v opravnom e, rozpočte pretože e, naraz e, vytvoriť 10 tisíc nových pracovných miest, to si neviem inak predstaviť, takže v oktobri bude musieť niečo prísť, pretože inak sa budeme naozaj musieť obrátiť ešte raz na komisiu. Možno, že nám k tomu bude musieť komisia povedať niečo bližšie, ako si to predstavuje. potom jednotlivé agentúry. Aj tu je veľká potreba, aj keď sa to možno, že nie e, vždy tak uznáva. Možno, že by sme mali hovoriť aj o tom, aké prostriedky z Jemenu, Iraku, Bangladešu by mohli byť e, možno, že poskytnuté, aby to všetko nešlo iba do severu Afriky. Mali by sme teda o tom zmysluplne diskutovať, tak ako to bolo aj na iných miestach. E, niekoľko návrhov, ale to sa mi páči. Ale určite budeme o tom ešte intenzívne hovoriť. Nepochybujem o tom, že z Daniele sa dopracujeme k dobrému výsledku. <clears throat> E Ďakujem. A za, EC, za EKR pán Kolmel. Ďakujem a ja sa môžem pripojiť e, slovám vďaky spravodajcovi. Tá práca je rozsiahla, ale ja chcem zdôrazniť jednu oblasť, kde možno, že prekvapujúco sme jedného názoru a ja si myslím, že potrebujeme oveľa viac peňazí na úrovni EÚ aj členských krajín v oblasti migrácie, aby sme teda zabranili tej nezákonnej, pretože to je tá kráľovská cesta, ako to možno, že dokážeme zabrániť ľuďom vôbec sa pustiť e, do tejto nebezpečnej cesty. A ja som pripravený dať viac, ak naozaj EÚ vytvorí tie zákonné možnosti E, napríklad možnosť e, získať štatút azylanta alebo utečenca e, závislým od mnohých aspektov, ale naozaj musíme sa snažiť presadiť tie potrebné opatrenia, tak aby sme tým ľuďom naozaj udržateľne pomohli a ja som ochotný naozaj e, dať k dispozícii oveľa viac peňazí, ale potom to naozaj musí byť dobre fungujúca legálna migrácia, pretože inak budeme riešiť iba symptómy a nie príčiny. A e, k tomu nie som, na to nie som pripravený. Thank you. Um, Mr. Ďakujem. Pán Depre je na inej schôdzi, ale Neviem, či pán Torval chce prehovoriť, ale ďakujem pekne, pán predseda. My sme samozrejme veľmi vďační za prácu, ktorú um, odviedol pán Vioty. To nie je problém, pán Depre. Myslím, má veci pod kontrolou, ako obvykle. A my by sme chceli zdôrazniť jednu vec a to, že stojíme si za svojimi pozmeňovacími návrhmi, Ide o kapitolu 1a. My, nás samozrejme veľmi zaujíma program Horizont a digitalizácia malých a stredne veľkých podnikov a takisto mainstreaming klimatických záležitostí. Čiže k týmto témam sa ešte vrátime. E, podporujeme samozrejme spravodajcu aj v boji e, v rámci kapitoly 1a e, s radou, Čiže čo sa mu podarí, v tom ho podporíme, alebo čo sa bude snažiť dosiahnuť, toho podporíme. Dobre. Nebudem vám ďakovať vo švedštine, hovorí predseda, lebo ste hovorili v anglicky, ale možno na budúce. Za Guetu nevidím liadný riadu, takže prejdeme na zelených. Pán Tarant odišiel, alebo? Prepáčte. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Na jednej strane sme a e, teda sme mali problémy a ešte stále máme problémy s veľkými škrtmi e, v prostriedkoch, ktoré navrhuje rada. Toto sú škrty absolútne neodôvodnené súčasnou, e, súčasnou, súčasným čerpaním, mierou čerpania. A ide o to, že rozpočtové prostriedky sú na úrovni 0,7 HMI, ja neviem, či rada chce len vyslať signál parlamentu, pokiaľ ide o nasledujúci viacročný finančný rámec, ale na druhej strane sme celkom radi, že, že spravodajca navrhuje kompromisné pozmeňovacie návrhy. Sme vďační za prácu, ktorú spravodajca odvádza a v princípe my sme navrhli pozmeňovacie návrhy týkajúce sa výdavkov súvisiacich s klímou, Youth Plus, e, zamestnanosť mladých Erasmus, rozvoj a, teda rozvojová e, pomoc e, a pomoc a pod, ďalš, pokračujúca podpora pre UNRUA, okrem iných priorít. A sme radi, že väčšina, alebo takmer všetky tieto priority boli zohľadnené v prvom kompromisnom návrhu, alebo v prvých, prvých kompromisných návrhoch e, sme osobitne spokojní s e, klimatickými aktivitami, kultúrou, kultúrou human, humanitárnym rozvojom, týmito oblastiami. Čiže teším sa na stretnutia ťaňových spravodajcov a ďalšie rokovania s radou. Ďakujem. Ja ďakujem vám, pán Sole. Za EFDD pán Bali. Ďakujem pekne, veľmi pozorne som si vypočul a e, diskusiu a musím povedať, že nie všetky body sú zladiteľné, lebo tie priority sa veľmi líšia, priority majú vlády rôzne. A každá napríklad vláda sa pozrie inak na otázku migračných tokov a a zdrojov migračných tokov. Takže zhodneme sa na tom, že treba riešiť zdroje migračnej krízy, to je jasné, a treba teda zabezpečiť e, najtransparentnejšie možné využitie, najúčinnejšie možné využitie týchto fondov pri bojovaní proti zdrojom migrácie a v tomto prípade naozaj je možné podporiť e, tú pozíciu, ktorá um, uvažuje na nasmerovanie týchto fondov pre riešenie sociálnych problémov v krajinách na juhu Stredomoria. To sú tie krajiny, ktoré momentálne majú vás najväčšiu podporu alebo potrebu podpory. Ďalej je to otázka boja proti nezamestnanosti a zároveň stimulovania um, stimulovania ekonomiky v eurozóne, tak aby sme dokázali bojovať proti nezamestnanosti mladým ľudí. Um, tie krajiny, niektoré krajiny v eurozóne rastli rýchlejšie ako iné krajiny a teda treba pomôcť tým, ktoré rastli menej. Ehm, predstavili ste možno skôr ako ostatné inštitúcie jednotlivé priority alebo jednotlivé návrhy a myslíme si, že teraz je dôležité, aby jednotlivé inštitúcie urobili adekvátny vnútorný spending review práve tu, počínajúc s týmto parlamentom ktorý musí zohľadniť otázku Brexitu ako obrovskú výzvu, pred ktorou stojíme, najmä čo sa týka rozpočtu a Európsky parlament eh, stráti 51 poslancov a my teda <laughs> nerozumieme, že strátime 51 poslancov a my tu budeme navyšovať administratívne výdavky. Tak my tu chceme byť dôveryhodnými partnermi aj pre občanov a dôveryhodnou inštitúciou, tak ako môžeme byť dôveryhodní, keď eh, menej poslancov znamená viac výdavkov. A tie peniaze, ktoré tu eh, žiadame, zároveň musia byť adekvátne investované, musia byť adekvátne vynaložené administratívou európskych inštitúciou, takže v rámci všeobecného prístupu spravodajcu veľa vecí, s ktorými sa zhodneme, zdieľame ich, ale myslíme si, že treba robiť ešte viac preto, aby sme boli pragmaticky, otvorenejší a dosiahli naozaj dobrý zdravý rozpočet. Ďakujem. Za ENF tu nevidím pána Žolteka. Takže tým sme uzavreli to kolo eh, tieňových spravodajcov, pokiaľ ide o ostatných poslancov. Máme tu žiadosť o slovo od pána Gajera a potom aj agentúry by sme radi vypočuli teraz ja chcem robiť, hovoriť k agentúre, pán predseda, ak môžem. Dobre, takže kolegyne a kolegovia, ja by som sa chcel stručne e, zmieniť o situácii rozpočtu, o situácii v oblasti rozpočtu pre európske agentúry. Ja som sa zaoberal týmito inštitúciami a vytvoril som si takú komunikáciu, alebo tak, tak, vytvoril som si takú úroveň komunikácie, že sa priamo od nich dozvedám o tom, e, ako oni hodnotia situáciu a čo považujú v nasledujúcom rozpočtovom období za dôležité. Bolo to potrebné, pretože komisia sa v každom prípade nepridržala toho prístupu, e, ktorý tie agentúry pokladali za nevyhnutný. V šiestich prípadoch e, to aj sedí, je šesť agentúr, ktoré v, v roku 2019 žiadajú viac personálu alebo prostriedkov v porovnaní s tým, čo komisia bola ochotná priznať. No to je aj v ich e, návrhu rozpočtu samozrejme na všetkých ostatných miestach. Okrem týchto 6 agentúr potvrdzujem návrh komisie. teda s výnimkou tých šiestich agentúr. A potom ešte jeden, dva mimoriadne prípady, kedy v čase zverejnenia rozpočtu trialog ešte nebol ukončený. No a po uzavretí trialógu niektoré agentúry, môžem vám potom povedať, ktoré to konkrétne sú, teraz to nemám po ruke, a teda boli isté dodatočné úlohy priznané týmto agentúram, ale ešte sa to neodzrkadlilo v návrhu rozpočtu, preto by sme sa na to mali ešte raz pozrieť zblízka a overiť si, ako sa dá týmto agentúram pomôcť. To by bol môj návrh za parlament a ešte k Frontexu. Prednedávnom som opäť bol vo Varšave. E, bol som priamo vo Frontexe, hovorili sme priamo o ich e, potrebách v blízkej budúcnosti. Kontext všetci poznáme, pretože pri každej dohode rady sú nové a nové úlohy pre Frontex a teda majú potrebu e, zamestnať viac ľudí a mať k dispozícii viac prostriedkov. Keď sa hovorí o 10 tisíc nových zamestnancoch, tak to neznamená takých, ktorí majú byť priamo vo Varšave, teda nejde o vysielanie z nejakých iných členských krajín do Polska. Ja som to aspoň tak nepochopil. Nie, malo by to byť následovne. Frontex má právo povolať pohraničiarov, či už z Nemecka alebo z nejakej inej kraj- členskej krajiny, pri potrebe, pri krízovej situácii, v potrebe nejakého nasadenia. Na to potom Frontex potrebuje peniaze, ale to neznamená, že musíme e, náhle zamestnať 10 tisíc nových zamestnancov. Samozrejme, pri takýchto ehm, z nových nasadeniach zásahov budú potrební noví ľudia. Ale e, Frontex potrebuje e, potom aj vlastný materiál, doteraz si ho prenajímali, ale naozaj ide o takéto vybavenie, napríklad terénne auta, niečo podobnej povahy. Zatiaľ to dávali k dispozícii členské krajiny. Ehm, treba o to žiadať a v niektorých prípadoch to teda nie je úplne najefektívnejšie. A bolo by teda jednoduchšie aj z finančného hľadiska moci prenajať helikopteru priamo na meste a nie nechať tú helikopteru doletieť napríklad zo Švedska ale na to tu nie je základ ani na úrovni managementu, ale ani finančné prostriedky. To sa musí zmeniť. Takže sú tu dodatočné eh, požiadavky a potreby. A ešte na záver poviem, že chápem, že niektoré výbory úzko spolupracujú s konkrétnymi agentúrami to vyplýva aj z politických úloh, ale čo nedáva zmysel je, keď výbor e, vo svojom stanovisku k rozpočtu žiada viac peňazí alebo personálu pre agentúru konkrétnu, teda viac ako samotná agentúra. To sa potom dá ťažko obhájovať pri e, zmierovaní. Vyberme si e, príklad o 50 ľudí viac pre EASO a potom trialógu sa vlastne e, ukáže, že je to 2-3 krát viac, ako žiada samotná agentúra. To ako argument neobstojí. A v tomto parlamente viem, ide aj o to vysielať signály. Teda, že sa nám zdá byť práca nejakej agentúry dôležitá, teda treba im dať viac prostriedkov, či už na personál alebo čokoľvek iné, áno, z politického hľadiska to môže dávať zmysel, ale inak už konkrétne čísla, eh, ak to nejako nesúvisí s požiadavkami samotnej agentúry, no tak potom to asi môže ťažko prejsť. Preto eh, som ja zamietol eh, žiadosti niektorých výborov pri konkrétnych agentúrach. Ja som si to porovnal s požiadavkami konkrétnych agentúr a keď to presahovalo to, čo žiadal výbor, tak naozaj to potom ako argument neobstojí. Ďakujem. Holmeier. Pani Holmajer. E, hovorili ste o tom, že sú kolegovia, ktorí možno, že nie sú s agentúrami v kontakte. A ja aj Gerard Depre naozaj priamo e, máme kontakty s agentúrami Frontex EASO tu by som e, chcela najskôr e, vyjadrenie komisie, čo budú e, žiadať navrhovať v oktobri, pretože nemá zmysel o tom špekulovať. Tu naozaj najskôr musí prísť návrh komisie, tak v prípade EASO, čo sa týka ich úloh a personálnych potrieb, to isté pre Frontex. Áno, všetkých 10 tisíc nebude vo Varšave, ale už teraz to nie je jednoduché z hľadiska e, manažmentu. Chýba im administratívny personál, majú ťažkosti e, ho nájsť aj v iných členských krajinách. Naozaj je to pre nich ťažký boj, jednoducho to tak nebolo naplánované. A potom aj riadiť 10 tisíc e, nových ľudí, väčšinou to bude z rôznych členských krajín, či už budú priamo vo Varšave alebo nie. Jednoducho oveľa väčšia administratíva je s tým spojená, takže komisia tu bude musieť povedať viac. Či v oktobri príde nejaký návrh EU LISA to, čo ste povedali, pán Gajer, sa mi až tak nepáči. S nimi sme intenzívne diskutovali a pre nich najväčším problémom teraz je to, že sa už pripravujú pre EES. Sú tak povedať v cieľovej rovinke. A naozaj je to Myslia si to e, viaceré politické frakcie. Mali by sme o tom asi ešte raz v kľude e, hovoriť. Frontex, EASO, dobre, tam sa to asi musí v oktobri objasniť, ale pri EU e EU mám naozaj isté pochybnosti, či to pre nich až tak dobre dopadne. Ťahajú tak povedať za kratší koniec. Thank you. Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie žiadosti o slovo od poslankyňa poslancov? Nevidím nikoho, ale rád by som sám seba zaradil na zoznam rečníkov, pretože mám niekoľko otázok na pána Vioty. V prvom rade eh, ohľadom krízovej rezervy pre sektor polnohospodárstva. Ja vo, vašom, vo vašich kompromisných návrhoch k tomuto nevidím nič. Ďalej sa chcem spýtať na eh, logiku spravodajcu alebo teda systematiku v tejto veci. To je jedna vec, to je jedna záležitosť. Druhá záležitosť sa týka 25 miliónového škrtu, ktorý požaduje rada v oblasti spolupráce s Blízkym východom. Mne sa zdá, že túto vec nechávame tak, ako je. Toto sú dva body, kde by som si rád vypočul váš názor, pán Vioty. Dobre, ak som správne pochopil vašu otázku. Pán predseda, vy sa ma pýtate, či z rezervy či z, z rezervy v, v linke 2, teda kultúra, tam je rezerva 200 miliónov. Pardon, dobre rozumiem? To je, to je rezerva v rámci e, kapitoly 2. To je tá otázka, o ktorej hovoríte? Otázka je o tom, že či tú rezervu nenavýšiť, či to nemáme doplniť, navýšiť to číslo, pretože môžeme očakávať, že, bude, že budú ďalšie kontinuálne podpory v polnohospodárstve. Preto by som chcel e, počuť, ako na to reagujete. Aha, dobre. Dobre, takže my sme, hovorím o polnohospodárstve, dobre, takže áno, môžeme e, to navýšiť. Dôležité je uvedomiť si, či e, výbor chce stiahnuť fondy z iných línií. Takže takýmto spôsobom to, áno, môžeme zabezpečiť, môže sa to navýšiť, takáto záloha, tak povediac, ale nevyhnutné presunúť tam potom fondy z iných častí. Čo sa týka uh, škrtov v prípade Blízkeho východu, tak tá suma, ktorá tam je, to bolo niečo, čo bolo žiadané už komisiou, pardon, našim, našim výborom DEVE, ktorý sa snažil um, vlastne držať uh, línii, a ktoré navrhola, navrhol kompetentný výbor v rámci týchto položiek. OK, thank you for those clarifications. Anyone else? Dobre, niekto ďalší? V takom prípade by som chcel dať slovo ešte pánovi Viotimu, spravodajcovi, ak chce to celé nejako zhrnúť. Pán Vioti, nechcete to zhrnúť? Povedať nejaké záverečné slovo? Prepačte, ešte žiadal slovo komisia a Najprv teda dáme slovo jej zástupcom, predtým než dám slovo vám, pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, ospravedlňujem sa pánovi Viotimu, ale pani Holmajer mala niekoľko otázok adresovaných komisii. Ak mám byť stručný, tak um, legislatívne návrhy, ktoré boli schválené komisiou včera a e, ktoré ohlásil Juncker, e, predseda Juncker vo svojej vo svojom príhovore k stavu únie budú mať vplyv v roku 2019 e, osobitne na Frontex a EASO. A my budeme samozrejme skúmať to, ako e, tieto veci zapracovať do pozmenujúceho listu, ktorý vyjde budúci mesiac, ale budeme samozrejme skúmať prostriedky, ktoré sú v rozpočte vyčlenené na tejto agentúry teraz a na základe toho posúdime, či budú potrebné nejaké navýšenie. Pokiaľ ide o Frontex a tých 10 tisíc e, pohraničníkov, odhadujeme, že e, postup spolurozhodovania, ktorým by sa mal schváliť tento nový návrh, bude trvať nejaký čas a to je, myslím, evidentné. Takže očakávame, že finančný dopad v roku 2019 bude ešte pomerne obmedzený, pretože sa len začne ku koncu roka, v druhej polovici budúceho roka, teda táto, ehm, budú sa tieto zložky len začínať budovať, takže to je jedna vec. E, druhá vec je týchto 10 tisíc pohraničníkov, to bude samozrejme viacero kategórií príslušníkov a aj na tomto výbore sme hovorili o rôznych návrhoch, ale bude tam určite kategória zamestnancov, ktorá sa bude navyšovať v priebehu roku, lebo však bude trvať nejakú dobu, než e, takéto množstvo ľudí vôbec získame, alebo teda získa Frontex. Potom bude druhá kategória dlhodobo vyslaných pohraničníkov z vnútroštátnych zložiek. Tu členské štáty sa predpokladá dostanú určitú kompenzáciu, aby prostredníctvom týchto peňazí mohli si najať ja neviem, náhrad, náhradníkov. A tretia kategória budú krátkodobo vysielaní pohraničníci, ktorí budú využívaní len v prípadoch naozaj krízových potrieb. Ale to je vec, e, o ktorej môžem hovoriť neskôr. Čiže e, ten najväčší finančný dopad nastane až v roku 2020 a bude teda v rozpočtovom návrhu, ktorý sa bude predkladať na budúci rok e, na jar. Čiže tie tri spojené kategórie, to je spolu 10 tisíc, ale to by malo byť naplnené až v roku 2020, takže potom v roku 2020 to bude napredovať rýchlo a tam ten finančný dopad bude najväčší. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Vioty, prosím. Sí, tanto ringrazio i... Eh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj sekretariátu, ktorý mi v tomto naozaj veľmi pomohol. Ja som si zle vyložil otázku, ktorá mi bola položená, sa ospravedlňujem. Pán predseda, čo sa týka eh, rezervy, tá sa nemôže navyšovať. Momentálne eh, nemôžeme krízovú rezervu zvyšovať, pretože ona je už je priamo vlastne priamo zadefinovaná v nariadení o SPP. Takže krízová rezerva pre SPP eh, spoločnú poľnohospodárskú politiku je priamo upravovaná nariadením o spoločnej poľnohospodárskej politike, takže tu nevieme ovplyvniť. Takže toľko k vašej otázke, to som zle pochopil. Ďalej, čo sa týka a eh, tých všetkých poznámok, tak veľmi rýchlo, aspoň stručne poviem. Chcem poďakovať všetkým tým spravodajcom, pretože povedali naozaj pekné slova, povedali také všeobecné ocenenie tej práce, ktorú momentálne robíme. Takže si myslím, že môžeme povedať, že prišlo nám veľa rôznych návrhov a poznámok. A to všetko berieme na vedomie, to všetko sme sa snažili zabezpečiť, aby to bola priorita politických, politických skupín aj kolegov. Myslím si, že sme sa vybrali na dobrú cestu, na správnu cestu a blížime sa k tomu, ako dosiahnuť dohodu ktorá bude dobre zohľadňovať záujmy všetkých jednotlivých skupín a pohľadov. Počas nadchádzajúcich týždňov, dní e, do ďalšieho stretnutia, kým sa stretneme, sa pokúsime priblížiť tie, tam, kde máme nejaké rozdiely alebo tam, kde ešte nie je nejaký súzvuk, najmä čo sa týka výkladu alebo vnímania niektorých čísel, niektorých priorit. Ešte raz všetkým ďakujem. Thank you, Mr. Viotti. Ja ďakujem vám, pán Viotti. Hlasovať o tejto veci sa bude podľa súčasných predpokladov 25. až 26. septembra v Bruseli a následne tu v Štrasburgu na plenárke 24. októbra a následne to pôjde do zmierovania, ktoré začne 2. novembra. Tým sme vyčerpali bod číslo 3 Prechádzame na bod 4. Vytvorenie nástroja Connecting Europe. Spravodajkyňou je tu pani Vajdere z EPP. Prosím. Ďakujem veľmi pekne. Vážený Petri, vážené kolegyne a kolegovia, ja by som chcela predstaviť e, návrh môjho stanoviska k rozpočtovým aspektom návrhu na vytvorenie, na, na nariadenie, ktoré, ktorým sa vytvára nástroj Connecting Europe na, obdob, na obdoba, v období po roku 2020. Ako iste všetci veľmi dobre viete, komisia predstavila e, svoj návrh 2. mája e, tohto roku. E, komisia navrhuje finančnú obálku 42,3 miliardy eur v súčasných cenách, čo je zhruba 37,5 miliardy eur v cenách roku 2018 na obdobie 2021 až 2027. A ja som spokojná s tým, že ide o pomerne zásadný prísľub, záväzok a krok správnym smerom v rámci tejto ambície síce nemôžeme poskytnúť všetku finančnú podporu veľkým e, infraštruktúrnym projektom, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze plánovania. CEF, teda nástroj Connecting Europe, sa sústreďuje na projekty vysokej pridané hodnoty pre Európu, investičné projekty s cezhraničným dopadom a celoeurópske systémy a služby. Pre takéto projekty je dôležitá kontinuita financovania po roku 2020 časových dôvodov a dôvodov transparentnosti sa budem sústreďovať na oblasť dopravy v rámci CEF, kde jedným z projektov s vysokou európskou pridanou hodnotou je, Air Bol- je Rail Baltic, teda železničná sieť v Pobaltí. Keďže, sa nach- keďže som pôvodom z Lotyšska, z blízkosti Ruska, ruskej hranice je pre mňa osobne veľmi dôležitá integrácia s Európou, pretože príliš dlho sme um, zaťažený dedičstvom zo sovietských čias, pomalé vlaky, pomalá železničná sieť, neadekvátna železničná sieť. V porovnaní s tým Air Baltic, Rail Baltica je e, rýchlostný projekt spájajúci všetky tri pobaltské krajiny s Fínskom, Polskom a možno aj Nemeckom. Je to tiež najväčší spoločný projekt v histórii e, pobaltských krajín a sami by sme si nikdy niečo takéto rozsiahle nemohli dovoliť vybudovať. Ja som veľmi hrdá na to, že Rail Baltica je, tento projekt jednou z priorít. Je to skutočne jedna z posledných, jedno z posledných prepojení v Európe, ktoré ešte chýbalo. Komisár Ettinger v rozpočte na budúci rok spomína dva projekty e, kritické dôležitosti, e, tunel e, Brenner a Rail Baltica. To sú dva projekty, ktoré majú byť prioritné. Komisár vyhlásil, že že akékoľvek odkladanie platieb len navýši budúce náklady a e, celoeurópska sieť TNT má zastrešiť obidva tieto projekty a ukončenie budovania siete TNT by malo byť e, je naplánované do roku 2030 a e, vytvorí 7,5 milióna pracovných miest medzi rokmi 2017 a 2030. A ďalšie zvýšenie HDP o 1,6 v Európskej únii do roku 2030 je teda jedným z efektov na dobudovanie tejto siete. Tieto projekty neslúžia nikdy len jednému alebo trom členským štátom. Je to spoločný projekt, ktorý je veľmi dôležitý. A časť alebo teda tá, tá časť e, železnice, alebo tohto železničného projektu v pobaltských krajinách má byť dokončená do roku 2040. E, spojenie Talinu, Rigi a Kaunasu by malo začať fungovať do roku 2025. E, napojenie na Varšavu by malo byť dokončené do roku 2030. Z tohoto dôvodu by sektor železníc mal byť jasnou prioritou pre nasledujúci viacročný finančný rámec a financovanie pre CEF by tiež malo byť garantované. My potrebujeme eh, využiť eh, úspory z množstva a eh, fakt, alebo teda rôzne ďalšie prínosy, ktoré prepojenie železničných systémov prinesie. Nová železničná preprava alebo moderná preprava je, je ekologická, je jedna z najbezpečnejších fóriem dopravy a prispieva k udržateľnosti tak dopravy, ako aj úsporám energií a rozširovaniu možností cestovania a nákladnej prepravy. Takže sa teším na vaše pozmenujúce návrhy a plodnú diskusiu. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Inéze, ja vidím len jedného tieňového spravodajcu e, v tejto téme, pán Turvalc, e, pán Nils Torvalc za Alde. Áno, máte pravdu. Um, ale o tejto veci ani vám, ani ostatným kolegyňam a kolegom asi veľa nepoviem v tejto chvíli. My sme samozrejme vďační spravodajkyni za prístup, ktorý zvolila e, teda prioritné riešenie pobal- e, problémov Pobaltia, čo je aj problémom Fínska. My sme, nás možno najviac zaujíma um, tento nástroj Connecting Europe z ekologického hľadiska, pretože našim hlavným cieľom, prioritným cieľom to je vlastne to isté ako v každej inej téme, čiže prídeme s pozmeňovacími návrhmi v tomto smere. Takže stále nie po švedsky, nevadí, hovorí predsedajúci SAD a to už asi nevidím veľmi dobre. Máte ešte nebeho spravodajcu, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, som tu nový, takže bez problémov vám predseda chápem, že ste si ma nevšimli. Áno, toto je naozaj veľmi dôležitá správa. A mm, je tu bez pochyby niekoľko tém, ktorým sa musíme podrobnejšie a konkrétnejšie venovať. Všetky tri aspekty, ktoré počerkla táto správa, sú naozaj veľmi dôležité. E, Spravodajca predložil celú skupinu pozmeňujúcich návrhov a musíme o všetkých týchto dôsledne prediskutovať, aby sme videli, akým spôsobom sa máme o tomto rozhodovať. Máme podľa mňa dosť času ktorý máme k dispozícii a tým pádom môžeme veci, eh, eh, môžeme veci adekvátne zorganizovať. Je to viacero vecí, ktoré, ktorým sa môžeme eh, podrobnejšie pozrieť na detaily alebo teda na detaily týchto vecí a potom sa rozhodneme, akým smerom sa budeme uberať. A sekretariát urobil tiež v tomto smere vynikajúci kus práce, podobne ako aj pán spravodajca. Ďakujem pekne a teraz za GUE neviem, kto je alebo nie je tenevý spravodajca, v každom prípade máte slovo. Pán Silana, nech sa páči. Dobré ráno vám všetkým ako tenevý spravodajca za GUE. Som sa chcel vyjadriť k tomu, že dobré, ten cieľ spojiť Európu, e, teda europeizovať infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru a štruktúru energetických prepojení. To je podľa mňa naozaj niečo, čo má veľmi vysokú pridanú hodnotu, čo by sme mali neustále rozvíjať a je dôležité, aby sme predstavovali udržateľné cieľe vo všeobecnom záujme. To je naozaj niečo, čo e, chceme zaručiť po čom sa chceme podpísať. Tá otázka, ktorú chcem položiť, je, že či z pohľadu rozpočtového výboru my budeme predkladať len technické pozmeňujúce návrhy, ako napríklad e, nezamieňať výdavky bežné za výdavky mimoriadné, alebo či budeme sa povedzme vyjadrovať aj na otázku kontroly čerpania tejto podpory, aby nebola využitá na vojenskú mobilitu a vojenské infraštruktúru, lebo ne, neboli by sme radi, keby sa týchto 600 miliónov e, eur e, malo investovať práve do týchto aspektov, respektíve do, za účelmi zlepšenia vojenskej mobility alebo či sa budeme sústredovať len na energetické otázky. Lebo tam tiež s znepokojením vnímame to, že sa tu má budovať infraštruktúra, ktorá nie je častokrát environmentálne udržateľná. Treba mať um, treba brať do úvahy to, že posledný nástroj pre spájanie Európy bol uh, súčasťou uh, budovania štruktúr plynu, a ktoré nie vždy boli zelené úplne. Takže to je niečo, čo musíme brať na vedomie a na čo sa musíme, alebo tá prizma, cez ktorú sa na to musíme pozrieť aj z pohľadu zmeny rozpočtových položiek. Dobre, ďakujem pekne. Pán Taran za zelených, nech sa páči. Ďakujem pekne. Súhlasím s prístupom pani Vajdero, že nástroj pre spájanie Európy je veľmi dôležitý nástroj pre Európu a v zásade budeme podporovať aj prístup. V každom prípade eh, by som povedal dve poznámky ktoré sú skôr možno poznámky za výbor pre dopravu, to je skôr niečo, čo rezonovalo v pre dopravu, ale v mojej krajine 55% populácie e, namieta netransparentné plánovanie e, toho spojenia Rail Baltica. A to je veľký problém pre Európu, pretože tí, ktorí prijali takéto netransparentné rozhodnutia, sú dva ľudia – Jeden z nich je estonský komisár a druhý je estonský e, člen dvoru auditorov. A je to hanebné, e, je to vlastne hanebné pre Európu z pohľadu Estonska. Po druhé, spomenuli ste, že to vytvorí 7,5 milióna pracovných miest. Ak som správne počul to, čo ste hovorili, tak mi prosím, dovolte mi povedať vám, že 3 milióny e, Litovcov, 2 milióny Lotyšov, 1 miliónov Estoncov, tak asi všetci budú musieť pracovať na železnici. Už potom nebudeme im do, e, zastupovať tieto tri krajiny v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán Tarant. Máme nejaké ďalšie žiadosti o slovo? Nie? Nevidím, takže ten časová, časová os pre e, tento bod je nasledujúca. E, Pozmenujúce návrhy do budúceho útorka, 18. september obed a potom hlasovanie vo výbore pre rozpočet prebehne v oktobri 8. alebo 9. oktobra. A potom hlasovanie v ITRE. ITRE TRAN e, hlasovanie bude 22. novembra. Dobre, tým ukončíme bod programu číslo 4, môžeme sa presunúť a samozrejme, ospravedlňujem sa. Komisia samozrejme, ak chcete niečo doplniť, máte slovo. Dobre, len pár slov. V prvom rade chcem poďakovať, Indre to už spomenul, e, Aha, povedal som pracovné miesta, ale mal som povedať pracovné miesta na roky. A, a v každom prípade ďakujem všetkým kolegom za vyjadrenie názorov, teším sa na pozmenujúce návrhy, ktoré prídu a v odpovedi na poznámku kolegu z GUE e, máme plnú možnosť predkladať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré chceme. Podstatné je, aby sme dosiahli koncenzus ohľadom týchto pozmeňujúcich návrhov a zároveň, aby sme v tomto smere konzistentne predstavili našu správu a um, jasne pomenovali, na čom sa zhodneme, na čom nie. Takže prosím, um, zašlite vaše pozmenujúce návrhy a teším sa na plodnú diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Weiderer. Takže dobre, môžeme ísť ďalej. Bod číslo 5. E, vytvorenie vesmírneho programu e, Európskej únie a zriadenie Európskej agentúry pre vesmírny program. Pán Haufma, slovo nech sa páči. Ďakujem pekne. Vesmírny priemysel je naozaj mimoriadne dôležité odvetvie pre Európsku úniu E, má hodnotu minimálne 53 miliárd eur ročne a zamestnáva 231 tisíc kľúčových, vysoko vzdelaných a vytrenovaných odborníkov a mnoho, mnoho ďalších ľudí vo výrobnom sektore. Celkovým cieľom Európskeho vesmírneho programu je vytvorenie technickej nezávislosti Európskej únie, zároveň posilnenie bezpečnosti únie tak aby sme dokázali účinnejšie odpovedať na globálne výzvy, ako je napríklad ako sú klimatické zmeny a zároveň e, aby sme dokázali náplno pretaviť e, toto do ekonomických benefitov pre európskych občanov a zároveň, aby sme podporili aj priemysel v Európe. Je, je to bez pochyby partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom a zároveň je to aj program, vysokonákladový program, v ktorom dokážeme preukázať, e, že naozaj dokážeme e, veľkoobjemovo e, nakupovať a dokážeme účinne redukovať náklady, ak európske štáty budú konať spoločne. Zároveň je to aj takým úspešným príbehom, lebo operácia Galileo EGNOS, ktorá zabezpečila nezávislosť v satelitnej navigácii, a zároveň rozšírila aj ďalšie benefity pre automobilový priemysel. Ďalej informácie, ktoré poskytujú z pozorovacieho programu Kopernikus, teda diaľkové pozorovanie Zeme, a zároveň je to aj schopnosť lepšie sa vysporiadať s výzvami, ako sú napríklad klimatické zmeny, transformácia polnospodárských programov, rybolovná politika a, a udržiavanie cieľov e, e, SDG. Um, udržateľného rozvoja. To sú témy, ktoré súvisia aj s rozpočtom práve preto, lebo sa tomu musia venovať aj špecializované výbory, ktoré sa musia vysporiadať jednotlivými aspektami tohoto programu, ale uh, bolo by dobré, keby sme zastávali možno taký trošku širší pohľad na rozpočtové otázky, než uh, niektorí ľudia majú. Vysvetlím prečo. V prvom rade sme sa snažili odpovedať na tú konzistentnú bázu pre jednotlivé čísla, ako si určite Všimnite, ako sa nachádza aj v týchto správach a zároveň, ako sa to aj e, vlastne vyjadrilo v končatom naraste cien za rok 2018. Jedna taká oblasť, ktorá podľa mňa vytvára rozpočtové riziká, je vytvorenie novej roli pre agentúru, ktorá pôvodne mala na starosti geo, teda vlastne geolo, geolokalizáciu alebo satelitné aspekty a z toho e, vlastne vznikla aj Európska agentúra pre vesmírny program. E, otázka praktickej, praktickej implementácie vesmírneho programu, tomu sa venuje Európska vesmírna agentúra, čo je medzinárodná e, inštitúcia aj nad rámec Európskej únie, presahujúca rámec Európskej únie. A zároveň je tu aj riziko toho, že to dôjde k presahom a duplicite. Rozpočtové orgány práve toto musia pozorne vnímať a síce akým spôsobom sa konanie tejto agentúry vyvíja. Je dôležité, aby sme ako komisia pozorne sledovali aj trhové impulzy z vesmírneho programu nielen pre túto agentúru, ale to znenie je také mierne nepresvedčivé, je pomerne vágne, takže sme sa snažili upraviť to znenie tak, aby sme zabránili potenciálu pre prípadnú duplicitu a zároveň aby sme vyžadovali aj špecifické nahlasovanie týchto vecí rozpočtovým orgánom. Takže tieto agentúry majú pracovať spolu a nie navzájom súťažiť. Druhý bod, druhý zásadný bod je opäť ešte otázka znenia mm, konkrétneho textu a v tomto smere možno aj legislatívny e, návrh je pomerne tesný a to je síce e, zdrojov, alebo teda čerpanie zdrojov pre technológie. Je to veľmi vznešený e, cieľ, ten možno vyplýval z takého copy-pastovania z iných oblastí, ktoré sú menej špecializované. E, fakty e, pre, alebo teda faktom pre vesmírnu technológiu je to, že častokrát je častokrát iba jediný zdroj, jediný poskytovateľ danej technológie na celej planéte. A to je niečo, čo musíme zobrať na vedomie v, v tom texte, ktorý robíme, aby sme zbytočne si nezvezovali ruky. E, môže to byť zo Švajčiarska, môže byť z USA, niektoré satelitné aspekty ako atomové hodiny a tak ďalej majú len jedno dodávateľ, čiže nemali by sme to príliš zužovať, nemali by sme si zväzovať e, ruky pre tých, ktorí implementujú program v rámci obstarávania, lebo e, zviazať im ruky vlastne bude znamenať, že sa program zbytočne bude vrácať späť a budeme zároveň musieť hľadať, e, alebo ľudia budú musieť hľadať spôsob, ako obchádzať tieto nariadenia, čo by bolo absurdné, zbytočné a určite by to nebolo ani transparentné. Takže to je niečo, čomu sme sa snažili venovať pozmeňujúcich návrhov, čo sa týka celkovej finančnej obálky. A tu sme sa snažili nerozširovať tú obálku a nezachádzať nad rámec toho, ako boli jednotlivé návrhy predložené v dokumentoch pre MFF. Viete asi ľudia, že v prebieha diskusia o niektorých takých tých detálnejších aspektoch tohoto programu, ktoré sa volajú SATKO a programu, ktorý sa e, venuje zberu vesmírneho odpadu. E, to nie je nejaká téma, ktorú by sme mali minimalizovať, keď sa pozrite na detaily. Je to pomerne zásadná, dôležitá téma. E, a možno špecializovaný výbor sa k tomuto bude vedieť lepšie vyjadriť, lebo bude dôležité rozšíriť tú obálku niekde o povedzme 500 miliónov eur v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca a to je niečo, čo by sme možno mohli naozaj vážne zvážiť, alebo teda seriózne zvážiť a potom ešte na záver, viem, že to je agentúr, názor agentúry a, a, a hovoril som už, že to zradíme na diskusiu, že program Kopernikus je nedostatočne financovaný a to je niečo, čo by sme mohli riešiť. Nie je to drasticky e, podfinancované, ale je to niečo, čo by sme vedeli riešiť v rámci strednodobého hodnotenia viacročného finančného rámca. Ďakujem pekne. E, jediný tenevý spravodajca, ktorého tu vidím, je opäť pán Turvalc. Určite nechcete hovoriť po švedsky? Ďakujem veľmi pekne. Tak, beriem vás za slovo. Sme veľmi spokojní eh, s touto eh, správou, ktorú John Howard práve predložil. Veľmi sa nám páči. Eh, väčšinou prebieha diskusia o vesmírnom programe, pri ktorom sa naozaj objavuje veľa populizmu, ale to nám nikam nepomáha, to nič, e, ničomu nevedie. Teda ľudia tvrdia, že vesmírny program nemá žiadnu pridanú hodnotu a to nie je pravda. Vesmírnym programom dokážeme zabezpečiť veľa úspor. Napríklad, keď e, hovoríme o tom, že sa lepšie kontroluje oblasť polnohospodárstva, lepšie kontrolujeme polia, účinnejšie meriame emisie CO2, je celý rad veľmi dobrých dôvodov, prečo máme pokračovať v tomto programe a rozhodne to podporíme. Takže urobíme, čo bude v našich silách. Mám také dve otázky ktoré vyplývajú z Havardovej správy, ku ktorým sa ešte vrátime. Poprvé, ako on zdôrazňoval, je to pozmeňujúci návrh 12, otázka tretich krajín. Je tu pomerne veľké riziko, že Spojené kráľovstvo zastane tretiou krajinou do budúcnosti a práve v tejto otázke vesmíru a vesmírneho programu má Spojené kráľovstvo veľmi dôležitú osobitú rolu, ktorú zohrávalo. Takže Budeme sa k tomuto musieť vrátiť. A potom pozmeňujúci návrh 14. E, spravodajca navrhuje, aby sme mali e, zástupcu v tomto riadiacom výbore. Mali sme odlišný, problém, e, odlišný prístup k tomuto problému v minulosti, ale budeme musieť ďalej diskutovať o tom, že či v rámci našej skupiny vieme podporiť Havarda v tomto bode, ale Pevne verím, e, že ste spokojní s tým, že si konečne vypočujete túto fínsku švedštinu. E, musím vám povedať, že stále zmetok e, ohľadom toho, kto je tenevý spravodajca z jednotlivých politických skupín a to ma hoci som si včera veľmi buchol hlavu a niečo sa možno pokazilo medzi mojimi ušami, ale zdá sa, že nefungujú ani politické e, linky medzi politickými skupinami a sekretariatom. Teraz mi práve sekretariat hovorí, že EPP má tenivého spravodajcu, preto aj to pani Holmajer. Tak nech sa páči. <laughs> No problem, Petri. We will uh, enhance... Môžeme zlepšiť e, komunikáciu medzi EPP a sekretariátom výboru e, pre rozpočet. John to vie, to je v poriadku. Ďakujem, John, za prezentáciu tohto stanoviska. Úplne súhlasím vo všetkých oblastiach, ktoré si uviedol. No a prejdem do Nemčiny. Máš pravdu, keď hovoríš, že Kopernikus je podfinancovaný. Mali by sme sa na to pozrieť ešte raz, pretože začať e, s podfinancovaním to je trošku problematické. Nehovorím, že je to dramatické, ale e, nie je to najšťastnejší začiatok. Možno, že by sme to mali ešte teraz prediskutovať, tak ako pri iných oblastiach. Tiež financovanie Galilea je tu potreba nahradiť e, v dohľadnej dobe niektoré satelity a potom niečo, čo si tiež spomenul, téma ESA v kombinácii s programami a agentúrami, ktoré sú v správe komisie. Tu konkurencia možno, že nie je úplne najšťastnejšia malo by byť nejaké koordinačné grémium a je to tak aj v zmluvách plánované. Čiže naozaj e, pevnú štruktúru pre spoluprácu. A ja vidím, že je tu pokus duplikovať úlohy ESA a to sa mi nepáči. ESA E, má svoje vlastné úlohy a mali by sme dbať na to, aby e, sme vytvorili čo najviac synergií medzi týmito dvoma oblastiami. Je tu spolupráca medzi komisiou a vesmírnou agentúrou, ale komunikácia, koordinácia sa tu musia ešte výrazne zlepšiť. Musíme dbať na to, aby tu nebol pokus niektoré úlohy ESI teraz e, presunúť iným agentúram alebo ich duplikovať. Naozaj jasné rozdelenie úloh. ESA je dobrou inštitúciou, osvedčila sa aj Spojené kráľovstvo je členom, medzičasom je to medzivládna štruktúra, čiže členské krajiny môžu postupovať špecifické programy na ESA. To isté platí aj o komisii, ale dôležité je naozaj sa ešte raz na to pozrieť zblízka, teda vyhnúť sa tej duplicite a mať e, fungujúcu koordináciu. Žiadna nezdravá e, vzájomná konkurencia. To by bolo proti našemu cieľu. Potom e, odpad vo vesmíre, to je naozaj závažný problém a musí to byť niečo, čo bude obsiahnuté v našich programoch, pretože otázka vesmírneho odpadu, keď sa pozriete zbližšia na analýzy, tak naozaj je to pôsobivé, aj keď máte už aj obrázky, čiže ten vesmír nakoniec nie je až taký veľký a možno, že to začína byť tam trošku e, tesné. Môžu to, môže to pre nás dokonca predstavovať hrozbu. To je zjavné. Ten program treba hlavne dostatočne financovať a konkurencie, schopnosť našich eh, nášho vlastného európskeho priemyslu v porovnaní s čínskym a americkým alebo všeobecne azijským, aby to bolo zakotvené a zaručené aj v novom VFR. Eh, Američania dotujú naozaj masívne stavbu rakiet. Naozaj to e, presahuje to, čo my kedykoľvek budeme e, schopní dať. Takže musíme e, sa snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre naše podniky a firmy, aby mohli hnať e, tieto technológie vpred. E, naozaj je to tu e, spoločný záujem a aj Spojené kráľovstvo musí ostať našim partnerom. Dúfam, že to tak bude aj po marci 2019. Dúfam teda, že nájdeme spoločné riešenia. A ešte jedna vec. Pri tzv. downstream services tu musíme dobehnúť naše meškanie je tu agentúra v Prahe, e, je veľmi dobrá, ale možno, že by mali mať k dispozícii aj satelity, pretože všetko z Prahy riadiť to nie je úplne najjednoduchšie. Čiže mať isté satelity aj v tých tretích krajinách, tam, kde to je potrebné, ale aj v EÚ, aby mohli priamo s Prahou uskutočňovať e, služby v rámci tohto downstream, týchto downstream služieb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nechcem nikoho vylúčiť z diskusie. Ak sa niekto chce prihlásiť o slovo, dajte mi vedieť. Komisia, chcete niečo doplniť, ale stručne, prosím. Ďakujem. Mám tu kolegu z generálneho rediteľstva pre rast. Stručne chce vystúpiť. Pán predseda, dobrý deň, ďakujem za slovo. Komisia sa chce poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Správa ide dobrým smerom. Potvrdzuje sa rozpočtový návrh komisie. Iba dvom bodom sa chcem vyjadriť. Otázka súvisiace s so správou možnosť rozšíriť činnosti agentúry, ale to je naozaj e, možno iba do veľmi obmedzenej miery. A čiže e, nič by sa na zložení správnej rady nezmenili, nezmenilo. Komisia tu nenavrhuje žiadnu zmenu a e, naozaj by sa legislatívna zložka EU nemala miešať do takejto technickej práce, e, ktorú táto e, inštitúcia odvádza. Ďakujem. Pán Howard, na záver. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. A možno, že najskôr poviem komisii, že beriem na vedomie, čo ste uviedli ja mám pocit, že nie sú jasne zadefinované úlohy, mohlo by sa to zlepšiť a o to nám ide konkrétne. Pán Torvalds, ďakujem za to, že ste poukázali na e, polnospodárskú produktivitu. Ja som navštívil niekoľko polnospodárských prevádzok v lete a Galileo sa v niektorých prípadoch e, využíva na zlepšenie E, e, úrodnosti, zvyšuje to aj produktivitu, je to možné lepšie zacieliť, takže to je konkrétny príklad toho, čo takýto program môže umožniť. Pán Torvalc, poznamenala som si, čo ste povedali, že Spojeného kráľovstvo by sa mohlo stať treťou krajinou. Už e, som to párkrát počul. Ale teší ma, čo som počul na tomto výbore, ale žiaľ na mnohých iných úrovniach e, sú ľudia trošku menej e, flexibilní a to naozaj e, naznačuje, že by ľudia možno, že mohli dokonca v kontexte Galilea prísť o tvár ak e, čítate britskú tlač, e, možno, že nie, e, nebudem sa na, za to na vás hnevať, ale mm, určite ste zachytili, že by Spojené kráľovstvo malo mať svoju vlastnú verziu Galilea, ale na tom som sa ja naozaj zo srdca zasmial. Jedna vec, o ktorú sa snažíme v tej časti o agentúrach, aj mm, kolegyňa Holmajer to Eh, uviedla nejaké skryté misie, tomu sa snažíme vyhnúť. Tie čísla eh, sú dosť eh, desivé. Ja dúfam, že ten program mm, dokáže byť funkčný Nemalo by to byť iba, nemali by to byť iba dva riadky v pozmeňujúcom doplňujúcom návrhu v oblasti tých downstream služieb. Každopádne dúfam, že budeme mať dobré stanovisko. Harmonogram lehota budúci útorok 18. septembra 12. hodina hlasovanie na buď 8. alebo 9. oktobra na tomto rozpočte a 21. oktobra na výbore ITRE. Teraz, aj keď e, zdá sa, že rečníci hovoria dlhšie a dlhšie, preto vás vyzývam k stručnosti, pretože času nemáme veľa. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont, rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účastia a šírenia. Pán Torvalds je e, spravodajcom. Ďakujem. Ja chcem predstaviť dva spisy k e, tejto záležitosti. Ide o nariadenia, o rozhodnutie. Ako iste vieme, e, inovácie a výskum sú prioritou Európskej únie. Chceli by sme byť na špici, aj keď nie vždy sa nachádzame na špici eh, už len v tomto výbore. Horizont, Horizon je jeden z programov, kde sme vždy jasne povedali, že ho chceme a musíme podporiť aj finančne. A Horizon 2020 by teda sa ukazuje byť jedným z najúspešnejších programov v Európskej únii a návrh komisie je um, tú evolúciu, ktorá tu prebieha, zmeniť na revolúciu. A ja ešte stále dúfam, že sa podarí dosiahnuť ten cieľ 3% HDP v rámci Európskej únie investovaných do výskuma a vývoja. Toto je cieľ, ktorý si stanovili hlavy štátov a potom len ho ako si zabudli. Horizont teda je ešte stále jedným, jednou z možností, ako dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom snah na úrovni členských štátov. Je tu trocha znepokojivá tendencia eh, u členských štátov škrtať investície do výskumu a e, inovácií. Teda keď začínajú tie investície stúpať, takže toto je zvyk, ktorý, ktorého by sme sa mali zbaviť. Chceme navýšiť celkovú částku vyhradenú na horizont e, na 120 miliard eur v súčasných cenách, teda v cenách 2018. Tak. Toto je číslo, za ktoré by sme sa mali zasadzovať. Niektoré výbory Ehm, možno budú chcieť ísť ďalej. Toto by sme mali v našom uznesení špec- špecifikovať. Ehm, na zjednodušenie by som ehm, hovoril o percentách, to bude možno jednoduchšie a potom pr- príde k príslušnej adjustácii alebo vyčísleniu v poslednom kole. Komisia navrhuje flexibilitu v celom viacročnom finančnom rámci na úrovni 15%, avšak pre Horizont chce túto flexibilitu obmedziť na 10% z nejakého dôvodu, ktorý mne nie je známy. Takže možno ide o chybu. Neviem. A ja to navrhujem tak, aby bolo možné zvýšiť, e, teda navýšiť e, program o 15%, ale zníženia by bolo obmedzené 5%. Takýmto spôsobom chceme e, dať najavo, že tento program je pre Úniu prioritou a chceme ho chrániť pred incidentmi, ako sú rôzne škrty FC, ktoré postihli FC. Ehm, ako som už povedal, aj tu chceme vyčleniť na mainstreaming e, klímy alebo tém súvisiacich s klímou 30 ako nový parlament. Chceme zmeniť e, e, určité drobnosti v znení, ale cieľom je riešiť tento program vykonávacími aktmi, lenže tento program má pomerne veľké rozpočtové dopady a subjekty, ktoré majú právo požívať um, podporu, tie by mali byť riešené formou delegovaných aktov. A ja som teda spokojný s tým, s tou hybnosťou, ktorý tu máme, s tým, že máme takýto program v Európe pre e, výskum a inovácie. Ďakujem veľmi pekne. Za EPP je tenemi spravodajcom Tamáš Dojč. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať spravodajcovi, ktorý predložil návrh stanoviska. V prvom rade by som chcel sa venovať rozpočtovým aspektom. Tu finančná obálka horizontu je v súčasnosti 94,1 miliardy eur. Eh, v nasledujúcom eh, návrhu VFR Pričom si treba pripomenúť, že Európsky parlament e, požadoval výrazné navýšenie tejto čiastky a ak máme kalkulovať aj s Brexitom a e, vystúpením e, Veľkej Británie, pričom veľkými príjemcami Horizontu do 2020 sú práve britskí výskumníci a univerzity, tak čiastka navrhovaná Európskou komisiou na nasledujúce 7-ročné obdobie, teda Horizont Európa 2000, pardon, pre 27 členských štátov, by predstavovala 50-percentné navýšenie oproti predchádzajúcemu podielu, ktorý e, čerpal Horizon 2020. Po druhé, na základe rozpočtových aspektov treba e, upozorniť na to, že neexistujú finančné obálky pre jednotlivé členské štáty v zmysle výskumného programu Horizont Európa. Ako poslanec, ktorý e, pochádza z krajiny, ktorá využíva mechanizmy kohezie, by som chcel povedať, že nové členské štáty ešte stále zaostávajú e, vo využívaní Horizontu 2020 na realizáciu úspešných projektov. My by sme preto chceli vidieť, aby, vidieť posilnené snahy e, na zapojenie výskumníkov aj z oblasti s nízkou, nízkymi parametrami výskumu a inovácií a táto geografická nerovnováha medzi členskými štátmi e, by mala viesť k nejakým návrhom na zvýšenie nízkej miery úspechu v horizonte 2020 pre zaostávajúce krajiny a podporu vytvárania nových center excelentnosti. Čiže jedným z veľkých ehm, príjemcov alebo benefaktorov v tomto 7-ročnom období je inovácia. Vďaka inovácii, ktorú takto podporujeme, vznikajú pracovné miesta, e, vidíme, že sa okolo nás technologické prostredie neustále mení a Európska únia by sa mala sústreďovať na výskum a vývoj a inovačné kapacity európskej ekonomiky, tak aby sme sa vedeli pripravovať na výzvy, ktoré pred nami stoja. Čím viac e, podporíme európskych výskumníkov, tým väčší prínos toho členské štáty budú mať. Ďakujem, pán Dojč, za SAD. Je tu tieňový spravodajca pán Howard. Ďakujem vám, pán predseda. Ja mm, vítam správu pána Torvalca, teším sa na spoluprácu s ním na ďalšom zlepšovaní tejto správy a e, vypracovaní kvalitného stanoviska. Ja e, tí, čo teda pozerajú webcast e, výboru rozpočet, e, vedia, že som podporovateľom expanzie tohto programu a vítam to, že toto stanovisko reflektuje názor Európskeho parlamentu na to, ako by tento program mal expandovať. Horizont je, um, je ohromne vyťažený, teda nedokáže naplniť všetky požiadavky a toto nebolo zohľadnené ani v číslach, ktoré komisia, s ktorými komisia vstúpila do rokovania o VFR. A na konci procesu uvidíme, ako tie čísla budú vyzerať, ale ja mám niekoľko uh, pripomienok a ďakujem pánovi Dojčovi, ktorý uh, upozornil na efekt, na účinky Brexitu. Ja ako zástupca za UKIP o tom nechcem hovoriť uh, stále, ale je nevyhnutné um, aby sme e, to zvážili v prípade tohto konkrétneho programu. Ten dopad tu bude skutočne signifikantný, vplyv um, Spojeného kráľovstva. Teda ja dúfam, teda, pardon, nie som za UKIP, za, som za Spojené kráľovstvo samozrejme, ale dúfam, že Spojené kráľovstvo nevystúpi nakoniec, ale uh, ten program bude treba koncipovať trocha inak, než je to v súčasnosti. E, Európska únia skutočne má obrovský prínos z tohto programu a z toho, že sa na ňom podiela e, Spojené kráľovstvo. Ale ak obmedzíme kritériá e, toho, ktoré inštitúcie budú môcť požívať e, alebo čerpa tento program a musím pripomenúť, že inštitúcie v Spojenom kráľovstve sú skutočne na špici všetkého výskumu a vývoja na tejto planéte a spolupráca s nimi na týchto projektoch alebo v rámci tohto programu môže byť prínosná pre všetkých, tak ak by sme to obmedzili, tak v prvom rade e, udejú sa dve veci. Zredukujeme e, objem týchto výsledkov výskumu, po druhé znižíme ich kvalitu, tú excelentnosť, o ktorej hovoríme, a obmedzíme aj ekonomický prínos, ktorý tieto projekty budú mať. Ak teda sa rozhodneme ísť cestou príliš veľkej reštriktívnosti voči inštitúciám sídliacim smerom kráľovstve, tak to bude mať e, povedal by som, disproporciálne veľmi veľký dopad. Ďalej, um, um, účasť tretich krajín na tomto programe sa prostredníctvom správ ohlasuje aj tomuto výboru pre rozpočet, ale ak tento mechanizmus zmeníme v budúcnosti, nebudeme mať celkom dobrý prehľad o tom, kam chceme ísť. Ja mám pocit, že sa, je tu snaha podporovať najmä primárny výskum, čistú vedu, E, to je jedna z oblastí, kde národné rozpočty nevenujú až toľko peňazí, respektíve snažia sa stále vytlačať na okraj a škrtať. A toto je oblasť, ktorú by program mal práve podporovať. A ja sa rád pozriem na technické detaily, ktoré pán Torovac spomenul. Ja nebudem hovoriť o všetkých detailoch, ale spomeniem jednu vec. Z časti chápem, prečo chce hovoriť o percentách, teda aby sme reflektovali nejaký vzťah medzi programami. Ale zároveň viem veľmi dobre, že bežní ľudia Mm, si nevedia predstaviť pod tými percentami nič. A za číslami už vidia niečo konkrétne. Takže ja sa obávam, že ak by sme tam zamenili konkrétne čiastky za percenta, tak by to bolo trocha menej čitateľné a to ma trocha znepokojuje. Ďakujem vám za tento príspevok, hovorí predseda. Sú nejaké ďalšie žiadosti o slovo? Nemáme už veľa času. Komisia, chcete niečo dodať? A prosím veľmi stručne. Ja budem naozaj hovoriť veľmi stručne, pán predseda. Možno by som sa vrátil k otázke tých 10 a 15 aby som objasnil, že tá 10 flexibilita navrhovaná v tomto konkrétnom právnom základe súvisí s úľavou, ktorú komisia môže navrhnúť v rozpočte e, každý rok. E, tých 15 to je zakotvené v medziinstitucionálnej dohode. Pardon, nie úľavu, ale odchýlku. Teda my môžeme takúto odchýlku navrhnúť a aby nedošlo k nejakému zmetku v pojmoch. Súhlasím s pánom Havarcom, Havarcom v tom, že ako komisia tiež by sme boli radšej, keby e, sa hovorilo, keby sa hovorilo v, tom, v súvislosti s týmto programom o konkrétnych čiastkách, pod ktorými si možno niečo predstaviť, než o percentách. Ďakujem. Teraz záverom chcel som povedať, skúste to nejako zhrnúť za jednu minútu, ale pani Holmajer, neviem. Chcete povedať niečo k budovám? Dobre, takže pán Torvalds. Dobre, v prvom rade k pánovi Dojčovi. My e, uvažujeme nad tým problémom, ktorý ste spomenuli, ale máme pocit, že časť Európy e, akoby napreduje veľmi rýchle a, pár, a časť Európy nie. Čiže e, keď sa pozrieme na, na správu o zaostávajúcich regiónoch, tak tie čísla pre niektoré regióny sú skutočne hrozivé, ale to nevyriešime tým, že povieme, no dobre, tak e, tam vytvoríme nejaké centra excelentnosti. My musíme nájsť iné spôsoby a my sme aj rokovali s výborom regiónov, aby sme našli nejaký iný spôsob, ako mm, vyzvať alebo mm, popchnúť, e, stimulovať ľudí v tých zaostávajúcich regiónoch. Takže ja som ochotný tento problém riešiť v budúcnosti spolu s vami a moje... Už sa hovorilo o britských... Pán Howard teda hovoril o britských univerzitách a úrovni excelentnosti a o percentách na tých čiastkách. No, s príspevkom Británie e, s ním súhlasím a ja som tie percenta navrhol len preto, lebo sa neskôr na konci rokovaní lepšie premietnú do čísel. Ale tí, ktorí chcú mať pred očami nejaké konkrétne čísla, môžu tam byť aj konkrétne čísla. To bola neboli, nebola to možno minúta, pán predseda, ale dve. A dúfam, že som nenarušil príliš program. Dobre, hovorí predseda, bežné termíny sú e, také, že 18. september predkladanie pred, e, pozmeňovacích návrhov, hlasovať na výbore pre rozpočet sa bude 8. alebo 9. oktobra, na ITRE sa bude hlasovať niekedy v novembri, konkrétne 21. No a tým sme uzavreli body 6 a 7. Ehm, ďalší a posledný bod je politika budov, ale keďže pani Holmajer tu nie je, tak ehm, budeme musieť, nie že môžeme, ale budeme <laughs> musieť ukončiť eh, o 11. zasadnutie, takže no, pani Holmajer chcela povedať, tu toto mám týkalo sa to žiadosti o predlženie lehoty, čiže ide o predlženie lehoty na eh, prijatie rozhodnutia o návrhoch týkajúcich sa budovie MO2 a Eurofis, teda týchto dvoch projektov, e, predlženie lehoty o dva týždne. Čiže ide o posunutie lehoty v týchto dvoch projektoch. To, to bola hlavná vec, ktorú chcela ona povedať. Čiže máme 11 hodín, tesne pred 11, takže sme to stihli na čas, keďže body 10, 11, 9, 9, 10 a 11 sa týkajú hlasovania o rozpočte 2011 v oddieloch tri komisia, ostatné oddely a politika budov. Tam e, neboli žiadosti o presuny, čiže k tomu, k tomu nebudeme hlasovať. Teraz e, týmto chcem uzatvoriť toto, túto schôdzu výboru pre rozpočet na čas a e, následne e, na zasadnutí koordinátorov, ktorá začne, ktoré začne hneď teraz, budeme mať pána Artui predsedu.